Presidente e la senatrice a vie Liliana Segre. Predseda Dichiaro ripresa. Otváram schôdzu Európskeho parlamentu, ktorá bola prerušená 16. januára 2020. Predtým, než začneme naše zasadnutia, pripomenieme si Medzinárodný deň spomienky na obete holokaustu a na 75. výročie na oslobodenie koncentračného táboru Osvienčím. Pozrieme si krátke video svedectiev. C'était ça notre hantise. Rentrer pour raconter. Mais non pas dans un... Bola to naša obsesia, vrátili sme sa, aby sme svedčili. Nie v nejakej snahy o pomsty, ale preto, aby sme dali tým, ktorí nemôžu ďalej rozprávať reč a hlas, aby sa toto už viac neopakovalo. On a eu l'impression qu'on rentrait en enfer. Il y avait de la mali sme pocit, že vstupujeme do brán pekelný. Všade bol uh, smrad a všade bol uh, popol. Videli sme telá, videli sme, ako medzi ne pobiehajú psy. Kráčali sme po ľuďoch, ktorí vyzerali, že sú chodiacimi mŕtvolami. I've lost everyone. Prišla som o všetkých. Viac ako 50 členov mojej rodiny bolo zavraždených. It just breaks my heart. Láme mi to srdce, keď tu vidím malé dieťatko. A viem, že aj ono išlo do plynovej komory. Som otcom a starým otcom a nemôžem sa s tým vyrovnať. and we a lot. Počúvame veľa o tom, čo sa tu stalo. A keď naozaj sa stretávame s ľuďmi, ktorí to zažili, vytvára to a maluje to naozaj v mysliach strašný obraz. Je mi veľkou cťou, že môžem dnes eh, privítať violončelistu Michala Majského, ktorá, ktorý nám otvorí dnešnú schôdzu a ktorého sprevádza jeho syn Max skladbou od Ernesta Blocha. Skladba sa nazýva Modlitba zo série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 Kolege, kolegi. Vážení kolegovia a kolegyne, pani Liliana Segre, pani predsednička komisie, komisárky a komisári, vážení hostia, Zastupiteľia diplomatického zboru a národných parlamentov, primátori miest a martíri. Sme tu, aby sme si pripomenuli 75. výročie, kedy sa otvorili brány jedného z miest, na ktoré Európska mateň nikdy nebude môcť zabudnúť. Armáda Sovietskeho zväzu prišla k Auschwitz-Birkenau a otvorili sa brány fabriky smrti, ktorá s maniackou presnosťou a systematickým vyhla, vyhľadzovaním spôsobila smrť viac ako 1,5 milióna ľudí otvorili brány smrti, utrpenia a nevysloviteľných bolestí. Čas, krátko na to sa otvorili brány ostatných vyhľadzovacích táborov a táborov smrti, ktorý, ktoré postavili nacisti. Bolo to miesta, kde človek prichádzal o vlastnú ľudskosť. Ale nešlo iba o to. Preukázalo to, že nepriateľ chcel zničiť e, ľudskosť, chcel prejaviť nekontrolovateľnú moc, chcel vniesť bolesť do našich spoločností, kde by boli všetci oslobodení od svedomia, kde by sa všetci cítili vlastníkmi života iných. V Osvienčime na európskom území ten deň v roku 1945 sa otvorili brány priepasti. Pretože na tom mieste nestačilo iba ničiť telá ľudí tým, že, sme, že boli premenení na dym a popol a zmazali akúkoľvek ich prítomnosť, budúcu či minulú. Chceli zničiť eh, eh, ich život, zničiť ich identitu, zmeniť ich iba na číslo, ktoré bolo vytetované na čele a ako pripomínala predsednička Simon Weil, zredukovanie na štyks alebo kusy nejakej suroviny práve vo Svienčime bola celé ľudstvo uvrhnuté v pochybnosť tým, že sa tam vyhľadzovali Židia, ale aj Rómovia, Sintovia, tí, ktorí sa stavali proti režimu, kde sa zotročovali slovanské národy a homosexuáli. Vasilij Grossman rozprával o skúsenostiach z koncentračného tábora v, Tre, v Treblinke a napísal vo svojej knihe Inferno z Treblinky, že Dante si ani nevedel predstaviť takéto situácie. Ale keď je peklo vyhradené hriešnikom, akého hriechu sa dopustili e, deti a ženy a všetci, ktorí prechádzali e, týmito miestami a boli mučení a boli urážaní a boli ponižovaní. Vo Svienčíme sa negovala naša e, civilizovanosť civilizovanosť, ktorá bola založená na židovských a kresťanských koreňoch, ktorá sa stretávala s osvietenstvom, ktorá sa postavila vždy na stranu dôsto- ľudskej dôstojnosti ktorá sa snažila nájsť krásu človeka a ľudí, e, ktorí žije, žijú spoločne v našich mestách a v našich krajinách. Civilizovanosť, e, ktorá vyjadrila vôľu k, sol, e, k slobode a ktorá sa končila bránou Osvienčimu. A preto dnes že tento deň plný emócií, kedy sme tu stojíme zjednotení a pripomíname si obete šoj, musíme si spomenúť a berieme na seba túto povinnosť, pretože osvienčím postavili Európania. A tento odkaz musíme prijať, pretože to, čo sa stalo, padá na všetkých nás a žiada si prijatie zodpovednosti. To, čo sa stalo, je synom našej histórie. Pretože nacisti vyšli od dobrých matiek z kozmopolitných rodín, kedy spievali ako deti Tedeum. Boli to synovia, ktorí neboli schopní reagovať, alebo sa postaviť na odpor, alebo prijať zodpovednosť. Konečné riešenie spôsobilo, že sa nepredstaviteľné stalo skutočnosťou a vystúpilo z nejakej ríše imaginácie. A vďaka okolnostiam sa nepredstaviteľné stalo skutočnosťou. O, Osvienči má ostatné fabriky na smrť, či už na juhu alebo na severe, na východe, predstavujú zásadnú otázku našej spoločnosti, našej občianskosti, našej kultúry a kladie na nás povinnosti. Predovšetkým na nás kladie povinnosť reagovať, jednať vždy, kedy sa udeje niečo násilné alebo kedy sa deje niečo diskriminačné a kedy sa v našich spoločnostiach vyskytne antisemický alebo rasistický pohyb. Keď sa stane čokoľvek, čo predstavuje útok na dôstojnosť ľudí, na myšlienku Európy, a preto si zopakujme dnes spolu, pretože ináč nemá zmysel pripomínať si oslobodenie koncentračného tábora Osvienčim. Nacizmus a rasizmus nie sú názory, ale sú zločiny E A vždy. A vždy, keď si prečítame v novinách oznámenia o násilnostiach, neprípustných urážkach, musíme zvážiť, či tieto násilnosti, tieto urážky nepatria každému z nás. Sú to útoky na Európu, na hodnoty, ktoré Európa predstavuje. A ktoré predstavujú dve choroby modernej spoločnosti a ktoré sa šíria našim kontinentom na jednej strane zosveťovanie hraníc a na druhej strane hľadanie čistej a jednoznačnej identity, či už náboženskej, etnickej alebo kultúrnej, ktorá vyvoláva nepriateľov. Európa sa vyvíjala a budeme sa aj naďalej vyvíjať. Vďaka diverzite, vďaka pluralite názorov, pluralizmu politického, náboženského a kultúrneho. A práve kvôli tomu si musíme uctiť židovstvo, eh, ktorý nám prepožičal, a ktoré nám prepožičalo eh, duch univerzalizmu. V Európe, kde sme spoznali absolútne zlo, sa nám podarili vytvoriť priestor bratstva, priateľstva, demokracie. A nechceme, aby tieto hodnoty boli pokrivené. A preto sa obraciame na vlády, aby postupovali opatrne a postupovali prísne, keď sú konfrontované s akoukoľvek formou netolerancie. Nie sú to nejaké výmysly. Nie sú to nejaké nerozvážnosti mladícke keď sa vandalizujú židovské cintoríny, keď sa útočí na synagógy alebo na miesta náboženských obradov. Sú to útoky na e, menšiny, ktoré žijú e, v našich členských štátoch. Nie sú to nejaké mladické nerozvážnosti. A toto je veľmi jasne napísané v zmluvách. A žiadame Európsku. Európsku komisiu a žiadame Európsku radu, aby sa postarali o to, že toto bude dodržiavané. Máme zodpovednosť z oči voči týmto nebezpečenstvám. Už sa to stalo raz a môže sa to stať znovu. A musíme cítiť povinnosť. Povinnosť voči dejinám. Aby sme si neustále pravdivo pripomínali udalosti, ktoré sa stali. Aby sme zabránili zamietaniu a odmietaniu pravdy a odmietali vulgárny oportunizmus. Ale naša, naše svedomia musí byť aj bdelé. To znamená, že musí byť schopné pochopiť na to, aby sme mohli pred, predchádzať a zakročiť vždy, keď sa šíria semená absolútneho zla. Šoa by sa nikdy nestala bez našej bez našeho pričinenia v Európe. Preto je dôležité myslieť tak na seba, ako aj na ostatných, ako povedal filozof Paul Ricoeur. A ten, tí ostatní, to sú tí vychudnutí ľudia z Osvienčimu. Ľudia ako Alberto Giacometti, človek, ktorý sa pozera do budúcnosti a dúfa v niečo lepšie a ostatní sú tí, ktorí chcú do Európy prísť a zdieľať s nami spoločnú históriu. Spravodliví ako Jan Karsky a mnoho ostatných, ktorí riskovali vlastný život a zachránili nevinných od priepasti, musia byť neustále zdrojom inšpirácie našich krokov, pretože vždy máme možnosť voľby a absolútnu povinnosť neakceptovať indiferentnosť, keď sa, ne, konf- keď sa konfrontujeme s nebezpečiami antisemitizmu. A musíme prijať aj písmo, tak ako je to napísané v Biblii, kde sa píše jasne a pritom veľmi jednoducho v Levitikuse. Musíme uznať, že zásadná etika sa týka tak veriacich, ako aj neveriacich. Nebudeš sa pričiňovať o smrť tvojho blízkeho. Práve tieto princípy musia riadiť naše kroky. A musíme si preto neustále pripomínať to, čo sa, stále, eh, čo sa stalo vo Svienčime. Táto úloha bude o to ťažšie, že svetkovia budú postupne miznúť. A musíme ale tento odkaz odovzdať budúcim generáciám. Ako napísal Paul Selan, nikto nebude svedčiť svedectvu. Ale je to práve toto svedectvo, ktoré tento odkaz predstavuje. My sme tu dnes všetci, aby sme si uctili senátorku Lilianu Segre, aby nám odovzdala svoje svedectvo. keď Gilles Deleuze povedal, že píše pre analfabetov, nechcel tým povedať, že píše, aby analfabeti čítali, ale napísal, že píše namiesto tých, ktorí nevedia písať a stal sa ich hlasom. A rovnako v prípade Osvienčímu. V tejto sále, kde sa vyjadruje a realizuje európska demokracia si musíme pripomenúť eh, mŕtvych. A musíme priznať, že ich obeta nás poznačila. Nemožno podpierať osviečím. Nemožno musíme nechať nech toto svedectvo pohne našimi srdcami. Tak, aby sa už nikdy nestalo. Vypočujeme si teraz pani Segre a jej teraz dávam slovo. S vami budeme silnejší pri nesení našeho svedectva. A je mi veľkou cťou, pani Segre, že ste dnes s nami a je úžasným darom, že ste prežili Osvienčím a že tu môžete dnes svedčiť, aby sme my mohli nezabudnúť. Devo per forza cominciare. Musím začať tým, že poďakujem môjmu priateľu Sassolimu, ktorý ma pozval do Európskeho parlamentu. A chcela by som takisto pozdraviť poslancov a poslankyne Spojeného kráľovstva, ktorí nás opúšťajú k veľkému žialu nás všetkých. A musím povedať, že netreba skrývať hlboké emócie. Keď som vstupovala do Európskeho parlamentu, potom, čo som videla na vstupe vlajky, farebné vlajky mnohých štátov, ktoré sú bratské a sú združené v tomto Európskom parlamente, kde sa diskutuje a kde sa človek díva človeku do očí. Nebolo tomu tak vždy. A 26. januára je deň ktorý častokrát operajú, e, opakujeme príliš často. 20. 6. januára nie je dátumom, kedy bol oslobený, oslobodený Osvienčím. Áno, vstúpila tam červená armáda. Títo štyria sovietskí vojaci, ruskí vojaci, ktorí otvorili brány a nemuseli oslobovať nič, pretože nacisti už oš, ušli pred mnohými dňami, ale stretli sa z oči v oči tomuto neuveriteľnému predstaveniemu, ktoré čím viac ruky obiehali, ubiehali, tým neuveriteľnejšie sa toto predstavenie stávali. A úžas úžas nad týmto zlom bol neuveriteľný. Nemôže pochopiť nikto, kto nebol väznený v Auschwitzi a nikto na to nemôže zabudnúť, pretože ten úžas pre tých ľudí, ktorí nie sú šialení a ktorí ktorí na nás mysleli. Ale 27. januára ja som mala 13 rokov a pracovala som v muničnej fabrike Munion, fabrika, ktorá stále stojí a kde sme vyrábali komponenty do gulometov a potom sme počuli a pracovali sme v meste Osvienčím a počuli sme a vedeli sme, že už sa dejú veci e, v Birkenau, kde som bola umiestnená pred, ešte pred niekoľkými dňami a prišla komando e, z fabriky a začal sa to, čo sa dnes nazýva pochod smrti. Ja som nebola oslobodená 27. januára Červenou armádou. Ja, ja som bola súčasťou tej skupiny 50 tisíc väzňov, ktorým bolo prikázané v tých fyzických podmienkach, nehovoriac o tom, aké boli psychické podmienkach, aby sme sa dali na pochod, ktorý trval mesiace a o ktorých sa nehovorí. Bol to tzv. pochod smrti. A keď O tom hovorím na školách. Musím povedať, že, že keď musíte klásť jednu nohu pred druhu v živote a nikdy sa nemôžete oprieť o nikoho, nemohli sme sa oprieť o našeho suseda. Všetci sme sa ťahali snehom s takmer holými nohami. A ten, ktorý padol, bol zastrelený. St- a tak sme šli. Ako sa to dá zniesť? Ako sa to dá zniesť v tých podmienkach? Pretože sila života je neuveriteľná. Aj toto, čo musíme povedať dnešným mladým ľuďom, ktorí sa boja nedostatku práce, ktorí sa boja nedostatku príležitostí a ktorým je všetko dovolený. Ale život nie je taký. Život vás musí pripraviť na tento pochod, ale ktorý je pochodom za život. My sme nechceli umrieť. My sme sa držali eh, života a preto sme kladli jednu nohu pre druhu a, kde, a jedli sme všetko, každú hnusnosť, čo ležala eh, na zemi, aj keby bola špinavá eh, od krvi a neostávalo nám nič iné, iba ísť dopredu a ísť ďalej. a potom sme išli aj prešli sme Polskom a potom sme sa dostali Nemeckom a potom, čo sme prešli cez ďalšie horory, cez ďalšie zlá, cez ďalšie tá, e, tábor, bol tzv. Jugendlager, pretože my sme boli mladí, ale vyzerali sme veľmi staro. Boli sme bez všetkého, nemali sme žiadne presia, nemali sme oblečenie, nemali sme menštruáciu, nemali sme nič, vyzerali sme bezpohlavne, nemali sme žiadnu dôstojnosť. A tak to bolo. A takto sa naučíte prežívať, pretože niečo v nás hovorilo, že vpred musíme pokračovať, musíme ísť ďalej a deň za dňom a tábor za táborom. Som sa nakoniec apríla 1945, predstavte si, tej situácii, ako ďaleko bol 27. január, v tom, v tom fyzickom stave po smrti priateľov a priateľkyň a spoluväzenkyň ale bol to predovšetkým strach. Strach, ktorý pred nás kladol, kladol možnosť výberu. Pretože sa nehovorí o tých, ktorí prijali tento výber. Hovorí sa o vine všetkých e, celých národov, o vine e, Európy okupovanej nacistami. Hovoríme o Francúzsku, hovoríme o Taliansku a hovoríme o mnohých iných štátoch, kde naši susedia pomáhali nacistom. Hovorím o Taliansku, kde sme bohužiaľ e, vidieť našich susedov, ktorí nás udali a ktorí sa zmocnili našeho bytu, našich kancelárií, našeho našeho psa, pretože to bol pes s papiermi. Bol to pes určitej rasy. A o rase budeme hovoriť a o rase stále počúvame, z ktorej vychádza rasizmus. Je to štruktúrálny rasizmus, ktorý pretrváva. A ľudia sa ma pýtajú, ako je možné, že prečo stále hovoríme o ante, antisemitizme. Áno, dobre, ja už som e, stará 90 rokov. Ale ľudia sa ma pýtajú, prečo ešte existuje rasizmus a prečo ešte existuje antisemitizmus. No lebo tu bol vždy. Neexistoval politický moment, ktorý by vykorenil antisemitizmus a rasizmus ktorý je inherentne prítomný v tých, ktorí sú chudobní duchom. A to sa prejavuje práve aj v historických udalostiach. A preto prichádzajú momenty, kedy je jednoduchšie predstierať, že sa nič nedeje, kde sa je jednoduchšie sústrediť sa na svoje záujmy a povedať, že ostatní ma nezaujímajú, že sa ma to netýka. A preto všetci, ktorí mali zisk z takejto situácii, našli vhodnú pôdu, ako si prilepšiť. Vojna sa nezastavila tam. A, ja, a 1. máj priniesolo oslobodenie v roku 1945, kedy prišli spojenci. Podmienky Židov bol podobný v okupovaných krajinách nacistami, ale bola podobná aj tam, kde neboli žiadne práva.

niečo, čo dnes míňame bez toho, aby sme sa vôbec zamysleli. A za tie tri roky si pripomínam to dievčatko, ktoré vtedy žila. Ja už mám dnes 90 rokov, ale nedá mi to pokoja, pretože som sa stala aj e, starou mamou pred 32 rokmi, kedy som sa stala prvou starou mamou, e, môjmu vnukovi, od ktorých mám ďalších dvoch. A v tom momente to, že som prežila, sa mi zdalo absolútnym zázrakom. A immodestamente, immodestamente. Ale musím povedať veľmi neskromne, že to dievča, ktoré prežilo pochod smrti, ktorá už nemohla plakať a ktorá nevedela si s ostatnými povedať nič spoločné, je niekto iný ako ja. Ja už som starou mamou. A keď sa obraciam na svojich vnúkov a keď spolu hovoríme o niečom, o čom, čo by chceli oni dosiahnuť, som starou mamou, ktorá je milujúca, ktorá je vďačná za to, že, že prežila a mohla byť svetkom tohto zázraku. Ale ja som aj sama sebe starou mamou. V tom zmysle, že keď sa prihováram tisíckam žiačok a žiačko, žiakom a žiačkám, je mojou povinnosťou hovoriť o mne a o mojich spoluvezenkyniach. A to som ja, ktorá vychádza z týchto prejavov. To malé, vychudnuté dievčatko. Ale ja to už viac neznesiem pripomínam si veľké šťastie znovu zjednotenej rodiny. A ďalej už potom nemôžem rozprávať, pretože to nevydržím. Ale zdalo sa mi, že je mojou veľkou povinnosťou prijať túto výzvu, mať túto príležitosť, pripomenúť si to zlo, ale aj to, že sa to dá klásť jednu nohu pred druhú. A pripomenúť si z Terezína, ktorá navštívila múzeum detí a ktorý, ktoré tam mohli vyfarbovať. A kto... a preto, že boli Eh, deti. A pamätám si jedno dievčatko, ktorého meno si nepamätám a ktorá nakreslila žltého motýla, ktorej lieta ponad osnatý drôt. A už by som nemala tú fantáziu tohto neuveriteľného dievčaťa. Je to neuveriteľné, ale ktorý lieta ponad ostnatý drôt. A preto je neuveriteľná posolstvo starej mamy, ktoré môžem odovzdať mojim e, vnúkom a povedať im, že takisto majú možnosť výberu a prostredníctvom ich svedomia a zodpovednosti môžu byť tým žltým motýlom, ktorý preletí ponad osnatý drôt. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som poprosil orchester, aby vstúpil do siene. A samozrejme, teraz by som chcel vyzvať všetkých na minútu ticha. Myslím si, že po tom, čo sme si vypočuli, je to príhodné. Grazie. Ďakujem. Prezidente von der Leyen. Predsednička von der Leyen, máte slovo. Dear President, Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, pani senátorka Liliana Segre, ctené poslankyne, ctení poslanci, pani Anita Láska Valfiš, Európania, priatelia. Je veľmi ťažké začať hovoriť po vás, pani Liliana Segre. Tá sila, tá humanita, ľudskosť vášho prejavu, milá Liliana, ma dojali a priniesli spomienky všetci tu v miestnosti si pripomíname nekonečný boj za pamiatku obetí. Všetkým z nás to pripomenulo život a ako ste sama povedali, dôstojnosť života. Pochopenie toho, čo sa dialo, je nemožné, ale dôležité je, aby sme o tom vedeli. Ako by sme mohli pochopiť také niečo dehumanizované mimo času, mimo reality. Tieto slova povedala Simon Veil, ďalšia preživšia Osvienčimu. Videli sme ju vo videu. Je to prvá prezidentka, predsedníčka Európskeho parlamentu priamo voleného. Bola to žena, ktorá žila svojim presvedčením a žila aj v časoch obrovských nádejí a zjednotenia. Osvienčím, Birkenau a ďalšie miesta boli také hrozné, že ich nazvala termínom absolútne zlo. Systematické vyhľadenie 6 miliónov Židov, toto je absolútne zlo. Absolútne zlo, ktoré sa nedá vyjadriť slovami. Najhoršie je barbarstvo, ktoré môže privodiť človek človeku, zločiny e, nacistického Nemecka proti ľudstvu. A ako Nemka cítim ťažkú vinu. A napriek tomu tu hovorím. Obete, pred ktorými sa o ktorých tu dnes hovoríme, tak tie boli zabité v mene môjho národa a e, boli tieto mesta, v ktorých sa odohrávali tieto vraždy po celej, Euró- po celej Európe. Osvienčím, Buchenwald, Pamia, Mauthausen, Bergen-Belsen, Treblinka. Toto sú mená, v ktorých sa konali nepredstaviteľné zločiny, a úplne sa tam stratila všetká ľudskosť. Dnes si pripomíname hrozné činy nacionálne socialistickej e, doby. 6 miliónov zavraždených Židov, Rómov, Sinti, nutených pracovníkov a pracovničiek, jehových svetkov, homosexuálov, chorých a postihnutých, politických väzňov a e, vojnových e, zajadcov a mnohých ďalších. My sa tu teraz klaniame týmto mŕtvým. Áno, ako Nemka cítim túto osobitnú vinu, ale aj osobitnú zodpovednosť, pretože ako Nemka v Európe viem aj to, že naši susedia nám podali ruku a opäť nás vzali do kruhu demokratických e, národov a viem aj ako Európanka, že môžeme vybudovať našu spoločnosť, takže budeme chrániť dôstojnosť e, každej ľudskej bytosti, pretože táto dôstojnosť je nespochybniteľná a musíme odhodlane bojovať proti všetkým formám antisemitizmu a diskriminácie. A nikdy nesmieme zabudnúť Le souvenir est douloureux et effrayant. spomienka je bolestná a strašná, ale neparalizuje nás. Práve naopak smeruje náš vnútorný morálny kompas a sme bdeli. Šoa sa nezačalo v Osvienčime. Šoa sa začalo oveľa skôr v dušiach ľudí. Šoa sa začalo oslabením kapacity cítiť nedôstojnosť. Začalo sa to zlým zaobchádzaním s ostatnými, brutalitou, nenávisnými prejavmi voči Židom. Začalo sa to slovami, ktoré neskôr vystriedali činy. A zločiny proti ľudskosti. Tie sú konkretizáciou tohto javu. Najprv zomrela empatia, a zvíťazili úražky. Ešte skôr, nezačali začali padať ľudské obete. Anan raz povedal, že aby triumfovalo zlo, stačí na to, aby ostatní mlčali. Táto spomienka na obete, ktorú nesieme ďalej s takou silou aj vy, pani Liliana Segre, musí byť niečo, čo všetci si vezmeme za vlastné. Z generácie na generáciu si musíme odovzdávať vedomosti o tom, čo sa stalo. Keď spomienky vyblednú, a dnes sú také pokusy popierať holokaust, keď na ľudí sa ukazuje ako na zlých a pohrdajú sa nimi, či preto, že sú Židia, alebo pre iné dôvody, pre ktoré nie sú ako väčšinová spoločnosť. Toto by mala Európa neustále vyťahovať na svetlo a spochybňovať. Európa s pevnou, silnou vôľou odhodlaní musí povedať nikdy viac. Európa viac ako iný kontinent vie, že nesmieme nechať zakoreniť takéto zlo nikdy, nikdy viac. Ďakujem vám z hĺbky srdca drahá Liliana, za to, že stále, stále nám pripomínate, že nás nenecháte zabudnúť, nedovolíte nám zabudnúť. Ďakujeme vám za statočnosť, s ktorou ste bojovali s nenávisťou, nenávisť, ktorá teraz sa opäť rozhorieva v Európe. Vaša statočnosť nám dáva silu. Želáme si, aby ste si od nás vypočuli, že Európa nezostane mlčať. Ak by opäť Židia v Európe začali byť nenávidení, ak by sa začali prenasledovať. Budeme bojovať proti antisemitizmu na všetkých úrovniach. Nikdy nedovolíme popieranie holokaustu. Budeme zo všetkých síl bojovať proti diskriminácii, rasizmu a proti vylúčovaniu. Budeme bojovať za normálny život pre Židov v Európe. Môžete sa na nás spoľahnúť. The 75. výročie oslobodenia koncentračného tábora Osvienčím. Toto je pripomínanie a my sme pripomíname všetký, všetkých tých, ktorým bola odopretá budúcnosť. Pripomíname si všetkých, ktorí už sa nikdy nevrátili z táborov. Milión a pol židovských detí tam bolo zavraždených. A ja plačem kvôli každému dieťaťo, ktoré malo meno, a pripomíname si aj tých, ktorí prežili a milá Lilian Segre, ktorí navždy majú e, zaritú hroznú spomienku na tento tábor vo svojej hlave. Ale je to skutočne aj budiček pre nás všetkých. Hans Kralinský, ktorý e, dlho predsedal Židovskej rade v Nemecku, správne povedal, citujem, Demokraciu nemôžete žiadnej spoločnosti nanútiť a nie to ani darček, ktorý môžete navždy vlastniť. Každý deň musí byť vybojovávaná a bránená. Konec citátu. No a presne o to tu teraz ide. Takže už na začiatku musíme byť obozretní, musíme byť úprimní z oči voči našej histórii, musíme brániť nedotknutelnú dôstojnosť každého jedného človeka. Bráňme tie najvnútornejšie hodnoty našej demokracie. Toto, toto dlhujeme obetiam holokaustu aj e, našej demokracii a tie, taktiež dôstojnosti ľudí. Ďakujem. Invito i nostri musicisti. A teraz by som pozval našich hudobníkov, aby zaujali svoje miesta. Vypočujeme si Kadiš od Moresa Ravela, od Naomi Kuke a od Karsky kvartet.